Je to, je to správne? Pýta sa rečník. Myslel som, že to bude o 9. Aha, ale je tu predsa napísané od... Uh, a opravuje sa rečník predsa len od 9. do 1. od do 3. do 4. Na internete bude zverejnený aj program. Ďakujem vám za účasť. Končím zasadnutie.